by som vás rád eh, poinformovala opätovne o prírodných katastrofách, eh, ku ktorým došlo za posledných niekoľko dní. Dnes eh, došlo k zemetraseniu v Turecku. Minimálne 57 ľudí prišlo o život a okrem toho v Čile sa uskutočnilo zemetrasenie, ktoré si vyžiadalo zhruba 300 obetí a došlo tiež k veľmi silným búrkam vo Francúzsku, kde prišlo o život zhruba 60 ľudí. Tiež si pripomíname obete katastrofy z Haiti, kde zhruba 300 tisíc ľudí prišlo o život. Ja som zaslal e, sústrasný e, list príbuzným a pozostalým týchto obetí. Je to veľmi tragická udalosť pre všetky tieto rodiny, ale je to tragická udalosť aj pre celé národy a krajiny, ktoré boli postihnuté. Sme v mysliach s rodinami, ktorí prišli o svojich členov a všetkých ľudí, ktorí boli postihnutí týmito katastrofami. 11. marca si Litva pripomenie 20. výročie svojej nezávislosti. Bola to prvá krajina z bývalého komunistického bloku, ktorá vyhlásila svoju nezávislosť. Máme tu štyroch signatárov dokumentu z roku 1990. Je to dokument nezávislosti a sú poslancami nášho parlamentu. Okrem toho 11. marca v roku 1990 Estonský kongres schválil deklaráciu o nezávislosti Estónska po 50 rokoch sovietskej okupácie. Chceme zablažovať aj svojim estonským priateľom týmto. 10. marca 51. 10. marca si pripomenieme 51. výročie tibetského povstania. Chceme vyzvať čínske orgány, aby zmenili svoj postoj k Tibetanom a aby začali viesť dialog s Tibetanmi. V związku z uwagami poczynionymi przez posła Nigela Vzhľadom na vyjadrenia pána Nigela Faraža z predchádzajúcej plenárnej schôdze v súlade s článkom 153 bod 3 rokovacieho poriadku som sa rozhodol, že ho postihnem a potrestám a to tým, že mu odriekneme 10-dňové diety. Taktiež by som vám rád povedal o ďalšej udalosti, Došlo tu e, ku krádeži. Jeden z našich kolegov, jedna naša kolegyňa si všimla, že je, je majetok e, bol ukradnutý nedaleko budovy parlamentu v Bruseli. Ja som sa stretla už za sudcami belgických orgánov v tejto veci. A naša kolegyňa pani Durand tiež sa podiela ako mediatorka v týchto rokovaniach. Situácia je takáto. Spoločne s s komisiou by sme chceli vytvoriť e, špeciálnu zónu v okolí európskych inštitúcií. Bude to zóna bezpečnosti, v ktorej by bola zaručená bezpečnosť a zaručovali by ju belgické orgány. Mm, intenzívne rokujeme práve teraz s belgickými orgánmi. Minulý týždeň sa skutočnilo jedno stretnutie a taktiež prebiehajú ďalšie stretnutia. 20. marca sa stretneme s so odcovcami belgickej policie. Rád by som vás poinformovala, že pracujeme na zlepšení bezpečnostnej eh, situácie v okolí budov Európskeho parlamentu, a aj ostatných inštitúcií v Bruseli. Teraz prejdeme k zápisnici z 25. februára. Eh, predpokladám, že zápisnicu ste dostali. Sú nejaké otázky k tejto zápisnici? Ak nie, tak Považujem tú zapisnicu za schválenú.